zápisnica zo včerajška je k dispozícii, ak nie sú komentáre alebo pripomienky, tak považujeme túto zápisnicu za schválenú. A teraz prejdeme k hlasovaniu. Budeme hlasovať najskôr